parlament v tomto zohráva veľmi významnú úlohu. Ďakujem vám. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem skutočne za vaše nasadenie, pokiaľ ide o politiku susedstva. Pokiaľ ide o výbor pre zahraničné záležitosti, máme tu dve žiadosti. Jedna sa týka východnej dimenzie politiky susedstva a potom ešte návrh na uznesenie, pokiaľ ide južnú, južnú dimenziu. A zajtra budeme hlasovať o 12. Ďalším bodom programu, stení kolegovia a kolegyne, je vysvetlenie komisie, pokia- vyhlásenie komisie, pokiaľ ide o násilie v Blízkom východe. V mene komisie dostane slovo pán komisár File. Uh, Ctení poslanci, ctené poslankyne, pani predsednička, musíme čo možno najprísnejšie zamietnúť akúkoľvek formu násilia proti ženám, od zastrašovania až po sexuálne útoky. To sú skutočne e, hrozné zločiny, ktoré sa vykonávajú proti najviac zraniteľným ľuďom, ktorí sa nemôžu brániť. Bohužiaľ, a je to skutočnosť, že vo veľa krajinách na celom svete, nie len v Severnej Afrike a v Blízkom východe, ešte stále tieto krajiny nemajú právny rámec, pokiaľ ide o ochranu žien a dievčat proti násiliu. Nič ich nepozbáda k tomu, aby jednoducho nahlásili takéto trestné činy na políciu. Musíme urobiť oveľa viac na to, aby sme takýchto páchateľov dostali na súd a jednoducho urobili z nich osoby zodpovedné za svoje činy ženy, ženy bohužiaľ musia znášať aj ťarchu diskriminačných zákonov. Je to zakotvené v kultúre daných krajín. Napríklad v prípade Egyptu je tu Národný výbor, ktorý bol vytvorený na to, aby sa napísala nová ústava a tento, tento výbor pozostáva iba z mužov a aj nová, nový vládny kabinet má iba jednu ministerku. Jednoducho nemôže to takto ďalej pokračovať ženy v Tunisku a Egypte jasne ukázali, že sa angažujú za, za slobodu vo svojich krajinách. Polovica populácie je takýmto spôsobom vyčlenená z politických a inštitucionálnych refóriem a takýmto spôsobom spoločnosť nemôže dospieť k úspešnému koncu. Preto sme proti porušovaniu ľudských práv a útokov ako napríklad znásilňovanie, sexuálne útoky alebo E, ponižovanie žien. Európska únia posilňuje úlohu žien v politickej, civilnej, sociálnej, ekonomickej a kultúrnej oblasti a bojuje proti diskriminácii a beztrestnosti. Preto Európska únia má 8 usmernení, pokiaľ ide ľudské práca a podporuje rodovú rovnosť a boj proti diskriminácii proti ženám. Barcelonské vyhlásenie z roku 1995, ktoré ustanovilo Euró- eh, partnerstvo medzi Európskou úniou a stredomorskou oblasťou, podporuje tieto záväzky, ktoré vytvoril Euromed. Rodová rovnosť je jedna z piatich eh, hlavných bodov, ktoré boli dohodnuté hm, hlavný štát eh, na samite Barcelony v roku 2005. Týmto spôsobom sa pripomenulo 10. výročie E, partnerstva Európskej únie a stredomorskej oblasti. Treba posilniť úlohu žien spoločnosti. V novembri 2006 bola v Istambuli konferencia na ministerskej úrovni, ktorá začala inovačný a pionierský proces tejto oblasti ministri vrátane taký, takých krajín ako napríklad Alžírsko, Jordánsko, Libanon, Sýria, Tunisko sa dohodli na tom, že pristúpia k holistickému prístupu, ktorý bude založený na následovných prioritách. Ženy musia mať politické a občianské práva, podpora ženských, sociálnych a ekonomických práv a udržateľný rozvoj a takisto aj práva žien, pokiaľ ide o kultúrnu sféru a úlohu komunikácií v mass médiách. Od tejto konferencie z roku 2006 práce pokračovali, pokiaľ ide o implementáciu spoločného rámca, pokiaľ ide o tieto priority. Toto bol nástroj, ktorý predstavila Európska komisia. Partnery únie vyjadrili svoje záväzky ešte raz už na druhej ministerskej konferencii v Marrakeši v novembri roku 2009 občianská spoločnosť participovala na týchto diskusiách, zvyšovala sa osveta aj zviditeľňovanie tohto procesu a to bola jedna z hlavných víziev, na ktoré sa dohodli všetci účastníci tohto procesu. Nad rámec tohto uh, procesu je tu ešte európsky bilaterálny dialog, ktorý spolupracuje s podvýbormi, kde sa venuje pozornosť predovšetkým otázkam rodovej rovnosti. Dovolte mi na záver, pani predsednička, cení členovia poslanci a poslanky nepovedať, že Európska únia nebude tolerovať násilie na ženách v žiadnej forme ani podobe a využijeme všetky príležitosti a finančné prostriedky na to, aby sme zabránili takémuto násilu. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz sa dostaneme k rečníkov a za politickú skupinu EPP dostane slovo pani Bauerová. Máte minútu a pol, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár, ctení kolegovia a kolegyne. Skutočne si veľmi vážim záväzky komisie, pokiaľ ide o potlačanie násilia páchaného na ženách. Toto násilie sa využívajú ešte stále v niektorých krajinách, kde sú ozbrojené útoky v rámci politického teroru, pokiaľ ide o dožadovanie sa informácií. Násilie na ženách je založené na tradičných kultúrnych názoroch v niektorých krajinách, kde sa ženy vnímajú ako súčasť, súčasť majetku. Ženy sú, ženy sú častokrát napádané v kontexte násilia na ženách. Medzinárodný súd uznáva Ukladá tento typ eh, trestnej činnosti za vojnový zločin. A pri ozbrojených konfliktoch vlastne aj eh, sexuálne otroctvo, nútené tehotenstvo, to všetko spadá do kategórie vojnových zločinov aj podľa Ženevskej konvencie. Až príliš často tí, ktorí sú zodpovední za akty sexuálneho násilia vo vojne, ostávajú bez trestu. A násilie voči ženám sa akceptuje proste ako nevyhnutná súčasť vojny. Až príliš často tí, ktorí udelujú amnestiu takýmto páchateľom, e, vlastne toho povedia, že je to v rámci mierotvorného procesu. Ale už je čas odsúdiť takéto praktiky nech už sa konajú kdekoľvek vo svete. A preto naše posolstvo by malo byť také, že pachatelia takýchto vojnových zločiteľov proste nemôžu ostať bez trestu. Ďakujeme. Obávam sa. Teraz ide pani Gomez za Socialistickú a demokratickú alianciu. Nech sa páči, máte 1,5 minúty. Ehm, v porovnaní s, so správami z Libie, kde vidíme vždy len mužov vo frontovej línii, e, obrazy, ktoré sme videli teda z Tahrirského námestia z Bangázy, Bengázy a napríklad demonstrácie z Maroka, z Sýrii, Bahrajnu. To sú, všetky tieto obrázky ukazujú, že sú aj ženy vo frontovej línii, aj mladí ľudia. A mladí ľudia a ženy hrajú veľmi podstatnú úlohu v týchto um, hnutiach v Severnej Afrike a na Blízkom východe. A mm, sú v čele týchto vysokopatriotických spoločností a ženy a mládež hrajú veľmi dôležitú a vplyvnú úlohu v tom, kam sa uberú tieto krajiny v najbližších rokoch. Preto je úlohou EÚ podporovať eh, ženy k ktoré vlastne mali e, odvahu e, sa pripojiť procesu, ktorý spustil túto arabskú jar. Je potrebné zabezpečiť im aj technickú organizačnú podporu týmto ženám a pomôcť im, aby vytvárali mimovládne organizácie, rôzne združenia a podobne. Takisto je podstatné, aby Európska únia zmobilizovala sa na najvyššej úrovni, aby bránila E, sexuálnemu násiliu páchanému na ženách, e, ktoré sa neodvážia sa k tomu priznať takisto to, čo sa udialo na, na Tahrirskom námestí, všetci tí, ktorí sú zodpovední za sexuálne um, násilie a zločiny aj v Líbii, tí by mali byť predvedení pred súd, pretože takéto niečo je absolútne neakceptovateľné. Musia tieto zločiny byť e, vyšetrené, aby sa to o neopakovalo. Predsednička, ďakujem. Teraz pani Parvanová za ALDE na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár, kolegovia. Skupina ALDE eh, navrhla túto diskusiu, pretože sme chceli vyjadriť našu obavu o situáciu žien v Severnej Afrike vo vzťahu k súčasným politickým eh, udalostiam. Počas minulého týždňa, sme videli množstvo porušení ľudských eh, práv v Egypte, ktoré sa dotýkali osobitne žien. Nebudem hovoriť detailne o týchto prípadoch, uviedla by som len tú symbolickú E, situáciu, ktorá by bola, mala byť e, okamžite odmietnutá. Ivan al-Obejd, libyská žena, ktorá v medzinárodnej tlači priznala, že bola znásilnená aj príslušníkmi gengu, aj e, vojakmi a bola zastrašovaná 72 hodín vojakmi Kadáfiho, prvne, že prepustili v Egypte. Ako spomenuli kolegovia, niekoľko žien protestovalo, že bol, museli prejsť tzv. testom panenstva a pritom boli znásilnené. Tieto prípady dok dokazujú, že, na, že znasilňovanie sa využíva na terorizovanie a e, podnižovanie občan, občanov alebo civilnej obyvateľstva. sú to, tieto zločiny, ktoré sú páchané na ženách, musia byť absolútne odsúdené a voláme aj by komisia to absolútne odsúdila, akékoľvek zneužívanie a zneuži, zneužívanie voči ženám e, v týchto krajinách. Takisto musíme využiť všetky naše nástroje, ktoré sú k dispozícii, aby sme zaručili, že po prechode týchto alebo po zmene v týchto spoločnostiach budú zaručené ochrane práva žien. Včera sme pripravili našu správu o európskej politike boja proti násiliu páchaným na ženách a nebude akceptovateľné mať dvojaký meter, keby sme, alebo dvojakú politiku e, vo vzťahu k zahraničiu. Jednoducho podporovať e, práva žien je, je potrebné zahrnúť do európskej susedskej politiky a je potrebné pripraviť politiky, ktoré budú zamerané na práva žien. Ďakujem pekne, predsednička predsednička, ďakujem pekne. Teraz pani Barbara Nochbiller na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Tieto vynútené testy panenstva, ktoré si vynúcuje armáda proti ženám a viacnásobné znásilňovania Libič, Libičanky, to sú ohromné prečiny proti ľudskosti a to bola vlastne aj príčina, prečo sme sa rozhodli pre toto uznesenie. Nemôžeme vylúčiť, že viac takéhoto sexuálneho násilia sa deje na viacerých častiach počas konfliktov v Severnej Afrike a Blízkom východe. My v Európskom parlamente sme si v posledného novembru jasne povedali, sme sa vyjadrili, že európske členské štáty Európskej únie situáciu žien vo vojnových konfliktoch a v týchto krajinách, ktorým sú tie konflikty postihnuté, by sme mali brať vážne. Pani Eštonová vtedy hovorila o pokrokoch v tejto oblasti. Existuje tu zlepšený medzinárodný ramec, pokiaľ ide o násilie medzi ženy páchané na ženách vo vojnových oblastiach a patria k tomu aj viaceré národné plány, aj výmena overených postupov. Tieto všetky musia byť robené v súčennosti. Európska únia má opatrenia napríklad v medicínskej oblasti. Vyčlenili sme zhruba 300 miliónov eur a ešte ďalších 200 miliónov eur bolo vyčlenených na implementáciu eh, rezolúcie OSN 1325 v rámci týchto problémov je napríklad vnímaný problém vzdelávania personálu a preto je veľmi dôležité, aby sme všetky tieto skúsenosti, ktoré máme, explicitne implementovali v oblastiach e, južnej časti Stredomoria. Musíme, parlament musí v tejto oblasti takisto podporiť túto akciu. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorím pani predsednička. Teraz dostane slovo pani Figueredo. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem, pani predsednička. Vieme, že ženy boli v týchto rebeliách v Severnej Afrike, aktívne tam mm, participovali, bojovali za demokraciu, takisto aj v Blízkom východe. Ale takisto si uvedomujeme, že znásilňovanie a sexuálne otroctvo sú zločiny proti ľudskosti a tieto sú veľmi rozšírené v týchto oblastiach, predovšetkým v krajinách postihnutých vojnovými konfliktami. Napríklad sú tu také krajiny ako Kongo, Egypt, Tunisko a ostatné krajiny, kde sa takéto praktiky uplatňujú. Musíme vyzývať úrady v týchto krajinách, aby jasne pomenovali a požiadali a donúcovali potieranie takýchto kriminálnych skutkov, či sa to týka Severnej Afriky alebo inde na svete. Takisto títo páchatelia musia byť predstavení pred súd, odhľadnúť od toho, či sú v týchto krajinách revolúcie alebo vojnové konflikty. Iba takto sa pohneme smerom viac k demokracii a k zlepšeniu situácie v občianskej spoločnosti a môžeme prispieť k zlepšeniu politickej situácie v týchto krajinách. Musíme bojovať proti týmto kriminálnym skutkom. Ďalší rečník bude pani Boskur, dostane slovo na minútu a po nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Revolúcia v Severnej Afrike a v Blízkom východe prinášajú za sebou určité príležitosti. Je tu rozvoj demokracie v Tunisku a v Egypte a to sa teraz môže konečne začať na uliciach eh, hlavných miest týchto krajín boli ženy takisto tými, ktorí protestovali za demokraciu, ale zároveň to prináša zo sebou aj určité nebezpečenstva znásilňovania alebo znásilňovanie mladej ženy skutočne otriaslo verejnosťou a zobudilo ju. Ale to nebola iba jediná správa o znásilňovaní. Znásilňovanie sa používa často, pokiaľ ide o utlačenie žien. Ženy v Káhire napríklad boli zneužívané príslušníkmi Eh, armády. Aj v Líbii sa takýto typ násilia použil proti ženám. To vákuum, pokiaľ ide o moc alebo bezprávnosť, ktorá v týchto krajinách nastala, nie je ako keby žiadna možnosť ochraňovať týchto žien. A takúto situáciu nemôžeme pripustiť, pani predsednička. Skutočne tu ide o kriminálne skutky, ktoré musia byť vyšetrené a ktoré potom musia byť aj potrestané nesmieme zatvárať oči pred týmito mm, kriminálnymi činmi. Ženy musia byť ochraňované a úloha ženy, pokiaľ ide o znovu vybudovanie spoločnosti, nesmie byť zabudnutá. Ženy musia byť správne zodpovedné a musia nájsť aj svoje miesto pri vytváraní nových politických štruktúr v týchto krajinách. Takisto je dôležité aj vzdelávanie, vzdelávanie žien. Treba podporovať ženské cnosti Podnikateľský sektor je takisto dôležitá oblasť, kde by sa ženy mohli participovať. Teraz zostane slovo Kristýna Ojulan. Máte minútu a pol, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán komisár, sexuálne útoky voči e, ženám, ale v niektorých prípadoch dokonca aj voči mužom v Severnej Afrike a Blízkom východe sú e, náš veľkou obavou a je treba to riešiť orgánmi v regióne, aj novými demokratickými silami, ako aj starými režimami. Ja by som chcela e, vyzvať e, vysokú predstaviteľku Ešte, aby diskutovala devastujúcu situáciu vo vzťahu k e, sexuálneho násilia so zástupcami týchto krajín, ktoré sú príjemcami európskej susedskej politiky. To znamená, že aby zabezpečili to, že páchatelia budú potrestaní, budú predvedení pred súd a že budú rešpektovať ľudské práva žien aj mužov. Myslím si, že sexuálne násilie je najhorší spôsob spôsob boja, ktorý by, ktorý by malo byť zabranené za akýkoľvek, s akomkoľvek cenou a potrestať najvyššími trestami. Predsednička, ďakujem pekne. Teraz máme každý aj, máme dvoch rečníkov, máme pána Kellyho a pani Závorsku. Pán Kelly, nie, jednu minútu, sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Pred dvoma mesiacmi sme hovorili o násilí pácharom na ženách v Európe. A spomínali sa vtedy, že e, asi 25 e, žien je, ktoré zažili e, násilie v Európe. A teraz tu hovoríme o sexuálnom násilí páchanom na ženách v Severnej Afrike a Blízkom, Blízkom východe. To je veľmi strašné, toto sa tolerovať nedá. Takisto je veľmi dôležité, aby sme urobili niečo preto, aby sme tomu za, to zastavili. Jednoducho keď e, my chceme požadovať e, mier, to zo sebou nesie aj e, správa žien, ale ja súhlasím s komisárom, že musíme zabezpečiť to, aby tí ľudia, ktorí to spáchali, nejakým spôsobom sa za to zodpovedali a snáď sa niekedy podarí zmeniť postoj týchto ľudí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz má slovo pani Zaborská

Otázka konkrétnych prípadov, ktoré dnes táto snemovňa priviedla do našej pozornosti, sú skutočne veľmi um, vážnymi udalosťami a sú čiernou um, sú čiernym čiernou farbou na týchto udalostiach. A takisto preto treba viať do úvahy to, čo ste navrhovali. Ako som povedal, Európska únia má viaceré nástroje k dispozícii a my robíme všetko preto, aby sme podporili väčšiu účasť eh, žien v občianskom a politickom živote, ktorý, v ktorom nebudú hrozby, zastrašovanie a násilie. Takisto by som chcel obrátiť vašu pozornosť aj k určitým pozitívnym vývojom, ako napríklad ehm, vytvorenie Rady pre ehm, ľudské práva v krajinách Perskom, Perského zálivu. Takisto my podporujeme medzinárodné organizácie ehm, ženy Spojených národov a občianská spoločnosť. Toto všetko budú nástroje, ktoré budú podporovať zmenu znútra Takisto to aj podporuje alebo vyjadruje, že prečo naša politika dialógu a zapojenia je taká dôležitá a musí byť, musia byť do toho zapojení aj naši, part, naši partnerské organizácie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. A v závere um, e, roz pravy. Sú tu, boli predložených 5 rôznych uznesení, konkrétne z politickej skupiny zelených, e, SAD, z politickej skupiny liberálov,